tom, že s veľkým potešením môžeme privítať delegáciu z uh, uzbeckého parlamentu na galerii návštevníkov. E, za hranicou investícií zahraničnej turistiky turystyki panem Ališarem Kurmanowem na čele. Pána Ališer Kurmanov vedie túto delegáciu a ja s veľkým potešením vítam týmto ešte raz opakujem delegáciu z Uzbekistanu, ktorí sa zúčastňujú 13. stretnutia eh, nášho parlamentného výboru pre spoluprácu medzi EU a Uzbekistanom. Ešte raz vás srdečne vítam a tešíme sa na spoluprácu. Vraciame sa k rozprave. Ďalej nasleduje pán Becker. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. S veľkým